precedentă. Oui, s'il vous plaît. Good afternoon, everyone. The sitting is resumed. Otváram opäť plenárnu schôdzu. Prvý bod e, sa týka zápisnice zo šerejšej schôdze, tak k dispozícii, ak nie sú žiadne námietky, budeme považovať e, zápisnicu za schválenú. Prvá rozpráva dnes popoludní e, sa týka